Dear ladies and gentlemen, we have to start our... Vážené dámy a páni, mali by sme začať s našim stretnutím. Ide o verejné vypočutie spolu s výborom INTE a budeme hovoriť o vzťahoch medzi Európskou úniou a USA. Ako iste viete, tieto vzťahy majú dlhú históriu, ktoré sú oveľa hlbšie, ako je bežná definícia diplomatických a zahraničných vzťahov. My zdieľame spoločné hodnoty, pokiaľ ide o stabilitu a tiež bezpečnosť a vzájomnú prosperitu. Avšak predsa len tieto vzťahy za posledné obdobie boli ťažko skúšané rôznymi problémami, ako konfliktami, ktoré sa týkali obchodu alebo aj životného prostredia. My sme si na toto dnešné popoludnie pozvali štyroch rečníkov, ktorí budú sa k vám prihovárať z rôznych perspektív, majú rôzne skúsenosti a poskytne vám to možnosť prispieť svojimi myšlienkami k stavu týchto vzťahov a e, prvá výmena názorov na dnešnom programe bude hneď po tom vypočutí, takže teraz by som chcela privítať týchto rečníkov. Je to pán Anthony Gardner, ktorý bol vyslancom USA v Európskej únie, potom doktor Christopher Marshall, ktorý je predstaviteľom nadácie D. Zeit a tiež Marshall, Marshallovho plánu v Nemecku zo strany USA. Tiež pán Jeremy Sapiro, ktorý je riaditeľom výskumu Rady pre európske americké záležitosti Takže prvým rečníkom bude jeho excelencia, pán Antony Gardner. Naozaj nás to mimoriadne teší, vaša excelencia, že ste zavítali dnes opäť medzi nás. Naposledy ste tu boli v novembri v roku 2016. Mimoriadne sa tešíme, že si vypočujeme váš názor, ako aj analýzu na súčasný stav vzťahov USA, Európska únia. Nech sa páči, máte slovo a máte na to 10 minút. Naozaj ma to veľmi teší, že som tu medzi vami, pretože som s vami zažil mnohé tzv. happy hours v tomto výbore a s vami. Eh, na moja skúsenosť v Európskej únii nebola len mojim zamestnaním, bola to moja osobná misia a Naozaj ma to vždy veľmi tešilo. My, si, my to vnímame tak, že Európska únia je prirodzeným partnerom USA. Musíme spoločne čeliť regionálnym a globálnym výzvam. Máme spoločné problémy, ktoré musíme riešiť spoločne ešte predtým, než sa dostanem k 20. januáru v roku 2017 ja som varoval e, všetkých o týchto o týchto hrozbách, ktorým čelíme. Bol som naozaj veľmi priamy a vôbec to neľutujem, že som sa na tejto tlačovke vyjadril tak jasne. Aby som to skrátka zopakoval, ja som stretol ja som, ja som vlastne vnukom, ja som, vla, ja som vnukom um, utečencov, ktorí ušli z Talianska, e, keď tam vládol Benito Mussolini a on tiež chcel spraviť z Talianska veľkú krajinu. A čo to znamená, keď e, nemáme e, slobodu tlače, keď nemá slobodu a nezávislosť súdnictvo? Uh, Takže naozaj sú tu veľké hrozby demokraci- voči demokracii po celom svete a európska demokracia hrá veľmi dôležitú úlohu tak, aby sme zdieľali tieto transatlantické hodnoty a ja dúfam, že inštitúcie Európskej únie nikdy nebudú e, musieť okresávať tieto hodnoty. A môžeme to uzatvoriť len tak, že tieto naše vzťahy naozaj temer v každej oblasti budú narušené, síce len dočasne, ale budú. A e, tiež bolo k tomu vydané tlačové prehlásenie 9. maja pri príležitosti vzniku Európskej únie, takže e, boli tam veľmi pekné slova, ale tieto pekné slova e, sú v rozpore s tým, čo táto vláda robí. A na nešťastie náš, eh, náš prezident hovorí, že bojujeme proti e, tomuto obchodu a je to veľmi, je to veľmi neefektívne a mali by sme, malo by to sprevádzať aj bilaterálne e, vzťahy a Brexit tiež je veľká vec, ktorá e, nám záležitosti Steve Ben opustil Bielý dom, ale zdá sa, že toto bude potvrdené, čo náš prezident prehlásil. No už v konečnom dôsledku je to hra s nulovým koncom a dotkne sa to viacerých inštitúcií a tento, oni to považujú za netolerabilné. Áno, America First to e, tvrdí stále dokola, ale nakoniec to môže dopadnúť tak, že e, ostane Amerika osamotená, Amerika alone. A máme tu 6-10 ročí dobrej politiky a táto vláda ničí túto veľmi dobrú e, politiku a ja osobne za posledné 3 roky, keď som tu bol, sme spolupracovali v troch sektoroch v deviatich oblastiach. Ten prvý sektor ja nazývam starostlivosť o planétu. Musíme bojovať proti e, klimatickým zmenám a musíme podporovať zohľadňovať aj boj proti korupcii a dodržiavanie ľudských práv. A toto všetko bolo zničené, pretože tieto priority boli deprioritizované. Druhým sektorom, kde sme tak veľmi účinne spolupracovali aj s týmto výborom, boli naše hospodárske vzťahy. Áno, dobre, nepretlačili sme TTIP, ale sme boli dobrými partnermi. A po roku alebo viac sme mali veľmi dobré vzťahy a tretím sektorom to je bezpečnostná politika. Tam sme tak úzko spolupracovali. Bola to vojenská bezpečnosť, spolupráca, energetická spolupráca a potom aj e, ďalšie oblasti, ako napríklad presadzovanie práva. Naozaj sme veľmi dobre spolupracovali, chránili sme tieto oblasti čo najlepšie, ktorí sme dosiahli úspechu a musíme ich chrániť naďalej. A potom e, tá nukleárna dohoda, tu sú hrozné e, škody, ktoré tu boli napádané pách, napáchané. Táto vláda E, toto považuje za e, bilaterálne e, vzťahy a Európska únia má pravdu, pravdu, keď hovorí, že je toto potrebné chrániť a teda je to quid pro quo, zachádzajú sa tu, zavádzajú sa tu ďalšie reštrikcie, ale to bude komplikované toto urobiť, pretože musíme Iránu poskytnúť ako keby tie výhody z týchto dôvod z 96. boli za, zakázané všetkým e, právnickým osobám obchodovať s Iránom, potom tam boli tie ďalšie sekundárne sankcie a e, uvidíme, čo si zvolí Európska únia teraz, ale toto je náročný e, právny nástroj, e, veľmi silný právny nástroj, takže tu je veľký záujem a musíme sa pozrieť aj na to, my sme videli, ja som to videl z prvej ruky, a ako, toto doplňa, ako to sa toto doplňa, to nie je v protirečení. A všetko, čo vám k tomu môžem povedať, že ja som, strát, ja som strávil veľmi veľa času a toto doplňa tie vojenské misie v Afrike. Oni si veľmi dobre robia, plnia svoju úlohu a Európska únia tu naozaj plní svoju úlohu, vykonáva dobrú prácu a oni e, majú väčšiu autonómiu, ktorá je podkopaná, to nie je správne. A napriek tejto, e, týmto škodám, ktoré boli napáchané, presadzovanie práva musíme podporovať. My musíme spolupracovať, aj USA musí spolupracovať s EU, musíme spolupracovať s Europolom, pokiaľ ide o podvody, obchodovanie s drogami, s, drogami, s ľudskými bytostiami a tak ďalej. A musíme získavať rýchlejšie elektronické dôkazy jeden od druhého, rýchlejšie ako to bolo predtým. V marci 2018 ten cloud umožňuje podpísať tie dohody s zahraničnými vládami, ktoré umožňujú prístup k elektronickým dôkazom a tuto to sa musí týkať ľudských práv ako aj súdnictva. Prvá dohoda sa podpíše v dohľadnej dobe so Spojeným kráľovstvom. No, no a potom neskôr bude nasledovať Nový Zéland, Austrália, Kanada, Japonsko. A tieto bilaterálne dohody EU a USA o elektronických dôkazoch musíme podpísať čo najskôr. Sú tu právne a politické výzvy, ale myslím si, že členské štáty vyjadrili podporu Európskej komisie, aby rokovala za všetkých 28 e, v dohľadnej dobe 27 členských štátov. Takže môžu tieto vzťahy prežiť 4 roky do, e, Donalda Trumpa? Áno, určite Určite áno, ale mám tu niekoľko pozorovaní. Tento transatlantický dialog sa týka strednodobých výhliadok a vy budete mať možnosť spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi kolegami na oboch stranách, aby ste si vysvetlili tieto možnosti. Pozrieme, pozrieme sa aj na TLD, to je to chránenie mm, súkromia Áno, v minulosti tu boli komplikované časy a áno, aj teraz je to iné. Sú tu síce turbulencie, ale vieme, že to prekonáme a máme tu aj e, podnikateľskú verejnosť. E, americké, americké firmy chápu, že takéto obchodné vojny sa veľmi ľahko dajú prehrať a je to strata na oboch stranách oni tu spolupracujú aj s regiónmi a mestami, ktoré hrajú veľmi dôležitú úlohu um, A vaša delegácia vo e, Washingtone naozaj pracuje vynikajúco, takže mali by sme sa chopiť tejto príležitosti, pokiaľ ide o tieto nové bilaterálne zmluvy o voľnom obchode, aby sme získali komparatívnu výhodu. No a potom VTO, áno, vy ste veľmi správne odmietli rokovať o e, dodávke z zbraní, mm, to e, bolo veľmi dobré, no a e, tiež musíme nájsť spôsoby spolupráce s touto vládou. Niektoré štáty si myslia, že keď im budú lichotieť, že sa dopracujú ďalej. No už nevieme, či história nám dá zapravdu. A, áno, keď budeme držať spolu, budeme mať silnú politickú a ekonomickú páku. Gardner, you Ďakujem veľmi pekne za tieto milé slova. Mm, a uvidíme, čo sa udeje. Druhým rečníkom je pán Kristof von Marshall, ktorý je predstaviteľom nadácie Die Zeit, ale tiež mm, e, pracoval pre Tagesspiegel, denník a má na starosti transatlantické vzťahy, e, jeho názov, jeho, jeho príspevku je ako sa vyhnúť znižovaniu e, e, dôležitosti našich vzťahov. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie Áno, ako ste už počuli, predstavujem um, Die Zeit uh, nadáciu a zameriavame sa na otázku, čo môže urobiť Európa vo všeobecnosti a čo môže urobiť Nemecko, aby sme uh, tu poskytli nejaké riešenia. E, nemôžem povedať, čo, ja vám môžem len povedať, že čo očakávajú Nemci od ostatných, to vám nemôžem povedať. Ale e, ja si kladiem otázku, čo naši partnery očakávajú od Nemecka, naši susedia, Francúzsko, Polsko, ako aj USA. Ja cestujem do Berlína, do Varšavy, do Paríža a diskutujem s predstaviteľmi vlád. Žijem Žijeme v dobách veľkých kríz. Máme tu eh, zásadné krízy, ako napríklad Brexit, eh, predseda, eh, prezident Donald Trump, tiež populisti získávajú miesto v parlamente. Okrem toho tu máme agresívne Rusko, asertívnu Čínu a tiež nám rastie, rastie narasta na význame autoritatívne režimy. Nie všetky tieto znaky sú zlé. My sme sledovali aj voľby v Rakúsku a vo Francúzsku. A je tu naozaj komparatívna výhoda, e, výhoda demokracie. To je tá možnosť seba nápravy, ale odhliadnúc od Rakúska a Francúzska celkový obraz nie nevyzerá dobre. Keď sa pozrieme na ten demokratický systém, bolo by lepšie, keby sme aktívne pracovali a čo teda je našou úlohou? Sú to štyri základné veci. Mali by sme e, veľmi triezvo zhodnotiť situáciu, nie emocionálne. Mali by sme načúvať našim partnerom, mali by sme zlepšiť našu spoluprácu a mali by sme sa vyhnúť takým konfrontáciám, ktoré nedokážeme vyhrať. A mm, Tiež predstavujem Marshallov plán, ktorý bol založený v Nemecku po druhej svetovej vojne zo strany USA, ktorý predstavoval záštitu a rast hospodárstva a my sme z toho všetci vyťažili. Európska únia sa stala hospodárskym blokom, ktorý má podobný význam ako USA, ale pokiaľ ide o bezpečnosť sa na USA musíme spoliehať a musíme sa spoliehať aj na cesty exportu a tieto pravidlá teraz sú ohrozené. Tieto hrozby sa týkajú ďalšieho vývozu, ale je tu jeden uh, zdroj, ktorý je neočakávaný to je to je Donald Trump, prezident USA a ten za, eh, pod rúškom ochrany USA skrýva rôzne nebláhé dohody blokuje celý VTO systém, pokiaľ ide o, obchodovanie s Iránom. A v tejto situácii môžeme urobiť dve chyby. Môžeme tieto, e, tieto chyby preceniť alebo podceniť voči Európe. No a my stále máme veľmi veľa spoločných záujmov, Chceme, aby Čína rešpektovala duševné vlastníctvo, voľný obchod. Chceme dosiahnuť nezávislosť hospodársku Európy, nešírenie zbraním hromadného ničenia No ale nie všetky cesty, ako tieto ciele dosiahnuť, e, zdieľame, ale tieto e, ciele sú nám spoločné. Niekto dúfa, že Trump ako si zmizne. No ja si myslím, že toto je nebezpečné No a že je to zavádzajúce. Nemôžeme očakávať, že by Trump bol pozbavený úradu. On v úrade ostane a nezmení svoj názor na svet. A toto môžu potom kopírovať aj ďalší politici. Musíme sa pozrieť na príklady um, a pritiahol môj zrak Japonsko. Máme tu Japonsko a tí TPP a Japonsko podpísalo túto zmluvu. Oni eh, zorganizovali 11. stretnutie. Japonsko eh, verí v TPP a že tu budú eh, zavedené základné pravidlá. Nož a keď sa z toho poučíme, toto nie je odsúdené len preto, že e, USA nebude dodržiavať tento poriadok. Tento poriadok prežije, keď e, si ponecháme ďalšie záležitosti, ale tie dve e, základné otázky pre Európu sú, čo máme spoločné, na čom sa dohodneme s Japonskom a nemôžeme prekračo, nemôžeme toto vidieť ako alternatívu pre OZ. Teda Japonsko e, to nemôže vnímať ako rozdiel. Takže títo Japonci e, tu vstupujú do týchto ro- e, rokovaní. Toto je emancipačná záležitosť v rámci, v rámci tých vzťahov z USA a nie proti USA. Takže naozaj tu máme určité páky a ja by som z nich chcel vypichnúť dve. Sú to obchodné dohody a pravidlá pre investície, ktoré boli vypracované ešte keď USA boli našimi partnermi. Máme takéto dohody s Kanadou, Mexikom, Japonskom, Južnou uh, Afrikou, mnohými štátmi, ako aj Mercosurom. Musíme chrániť údaje a to nám, o tom nám hovorí nariadenie GDPR. Uh, organizácie USA ma žiadali, aby sme e, príjmali ďalšie e-maily, pokiaľ ide o GTPR, ale sú tu oblasti, kde táto páka neexistuje. E, určité orgány nezdielajú tieto orgány. Keď sa v Berlíne a keď sa v Berlíne opýtam na Trumpa, tak ich to veľmi rozčúli, ale poľský, poľská vláda povie, no je to problém, máme s nimi dobré vzťahy a potom Iráne nám povedia, no už to nie je poprvýkrát, keď máme problémy. Mm, rovnako dostávam podobné odpovede na otázku, čo by malo byť cieľom tejto politiky. Boliacia cieľom bezpečnosť, Nemci investície, Francúzi uchovanie multilaterálneho poriadku a na týchto principiálnych otázkach sa nezhodneme. Ďalší problém z, pramení zo skúsenosti, že EÚ dokáže vypracovať pravidlá dohody, ale potom ich nedokáže vymáhať, napríklad iránska dohoda. Európa by ju rada zachránila, ale nie je schopná zachrániť spoločnosti, ktoré sú schopné obchodovať s Iránom bez, pred americkými sankciami. A potom právny štát EÚ nemá žiadne vymáhacie nástroje, keď dva členské štáty, zároveň napríklad Polsko alebo Maďarsko, spochybňujú dodržiavanie základných hodnot menová únia. Nemecko a Francúzska boli prví, ktorí porušili pravidla, pretože si mysleli, že to nebude mať žiadne následky. Potom Grécko a Taliansko. Migračná kríza. Existovali pravedla na to, ale tie sa ignorovali. Balkán, Ukrajina poprvýkrát za posledné 10 ročie Američania nechali krížový manažment eh, konfliktu s Ruskom Európanom. Tam sa uzavrela dohoda s Minskom, ale tiež nemajú ako ju vymáhať. A najlepší argument, ktorý Merkelová v rozhovoroch s Putinom má, má vypožičaný od USA a to je hrozba že vyzbrojí Ukrajincov. Tak kedy vlastne začneme bez výnimiek skutočne brať pravidlá vážne? V dohľadnej budúcnosti sa to nezlepší. Nezvykne nová európska zmluva, ktorá by dala kompetencie zo štátov na EÚ. Je potrebné, aby vlády chceli posilniť medzivládnu spoluprácu, ak Európa chce byť naozaj relevantná, musí robiť viacej a to platí všetko, čo súvisí s bezpečnosťou. občania očakávajú ochranu pred domácimi hrozbami, vonkajšími, vnútornými a pred ohrozením ekonomickej a sociálnej bezpečnosti. To je zlúčiteľné s očakávaním USA. Európa by mala prijať viacej zodpovednosti za svoju vlastnú bezpečnosť, tak sa prosím sústredte na bezpečnosť. Máme za sebou smutnú históriu príliš ambicióznych sľubov a ich neplnenia. Spomínate si na Balkán pred 20 rokmi. E, Európania neboli schopní ukončiť túto vojnu, až prišli Američania a potom sme slúbili, že sa polepšíme, je na tom lepšie. Obávam sa, že nie. Problémom je vlastne Nemecko. My podpisujeme záväzky a potom ich nedodržiavame, nesplňame dvojpercentný cieľ pod zámienkou, že je veľmi ťažké presvedčiť, presvedčiť mierumilovných Nemcov, aby dali viacej financií na obranu. Podpisujeme PESK a niektorí si myslia, že pro Európskych Nemcov bude jednoduchšie takto presvedčiť, aby dávali financie na EÚ ochranu. Máme tu neustále sluby, ktoré ale nie sú plnené. Ja to cítim aj pri rozhovoroch v Paríži alebo vo Varšave, ale nie v, Bar- v Berlíne. Nemci hovoria, že všetko je OK a že problémy vznikajú niekde inde, takže Nemci nemusíme nič meniť. A možno za zatvorenými dverami by mi priznali, že e, treba urobiť niečo viacej, ale nikto to nepovie otvorene voličom. A naši partneri už nie sú ochotní ďalej prijímať nemecké výhovorky a robia dobrý. Ja si myslím, že nie je až také ťažké presvedčiť verejnú mienku v Nemecku. Súčasnil som sa diskusí, ľudia sú ochotní počúvať, ale problém máme s vedením. Od vás všetkých by som mohol žiadať možno, aby ste neboli príliš zvorili k nemeckým partnerom. Atakujte ich, Nemecko sa musí zmeniť. S vplyvom a bohatstvom prichádza aj zodpovednosť osud Nemecka a Európy navzájom súvisia. Buď sa pohneme vpred a niečo urobíme, alebo časom naša relevantnosť jednoducho zmizne. Ďakujem. Pán doktor von Marshall, veľmi zaujímavá analýza. Pán Jeremy Shapiro je tretí rečník, je riaditeľ pre výskum Európskej rady pre zahraničné vzťahy a bude hovoriť o vzťahoch EU-USA počas Trumpovej vlády. Nech sa páči. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem vystúpiť v tomto výbore a v tejto sále. Pokúsme sa pochopiť prístup Trumpovej vlády ale predtým je potrebné niečo povedať o tejto vláde ako takej. Poprvé, Trumpova vláda nemá vlastne žiadny prístup k EÚ alebo k Európe. Okrem takých vecí, ako je obchod a imigrácia, tým nechcem povedať, že vláda je rozdelená. To je normálny stav v americkej vláde ale oni naozaj nemôžu vytvoriť stratégiu zahraničnej politiky v týchto bodoch. A základom problému je prezident ako taký, jeho schopnosti, jeho úsudok, jeho charakter. nie je konzistentný a väčšinou ignoruje politické záležitosti a potom zrazu zasiahne a vôbec neberie do úvahy, čo sa stalo predtým a potom je naozaj veľmi zložité aj pre jeho najbližších strategických poradcov robiť vôbec nejaké stratégie a nejakú politiku. Je to naozaj kritická záležitosť pre všetkých, ktorí sledujú jeho politiku. Nikto nikomu neverí, ani ja neverím tomu, čo v zahraničnej politike Trump urobí a možno tomu neverí ani on sám. Po druhé, hlavná ďalšia úloha konsistentnosti Trumpovej vlády alebo jeho administratívy je zahraničný obchod. Táto záležitosť ho v 80. rokoch dostala do politiky. 30 rokov veril, že Amerika robí dobré veci pre americký obchodný systém a že deficit vyplýva z týchto dohod. A prečo teda potrebujú správnu dohodu? Pretože USA je súčasťou mnohých medzinárodných obchodných organizácií, čo USA znemožňuje rozvíjať, rozvíjať svoju ekonomiku. Trump si myslí, a že je to jeden veľký komplot a ako by mohli tieto veci fungovať. Po tretie, Trump vie len veľmi málo a stará sa ešte menej o Európu a EÚ predovšetkým. Nepríjma vôbec to hľadisko či stanovisko, že od 40. rokov e, prezidenti USA majú záujem o Európu a jej stabilitu a ekonomiku on sa zameriava predovšetkým na Áziu a Čínu. A keď to tak, alebo keď sa zameria na Blízky východ, tak to sú predovšetkým Líbia a konflikty. Zaoberá sa Perským zálivom, respektíve ho najviac zaujíma golf a golfové ihriska v Írsku A keď hovorí o tom, že by mala byť možnosť, ako rokovať z EÚ v obchodnej oblasti alebo s Angelou Merkelovou sa stretol len trikrát a vôbec nechce počúvať, čo vlastne ona hovorí. A hovorí, že ona sa od neho vlastne nič nenaučila. Takže prvé, čo sa tu môžu všetci poučiť, pokiaľ ide o Trumpovú administratívu, je, je porozumieť tomu, že má akýsi strategický narratív alebo prejav k EÚ a nezávisle od uistení, ktoré sa zjavujú, on nikdy nebude mať konzistentný prístup k EÚ. Ani v prípade obchodu bude to lepšie napríklad s Čínou. Veľmi populárna myšlienka jednak v USA, ale aj v Európe je tá, že tzv. dospelí, teda znamená tu poradcovia, kongres, sudcovia a tak ďalej, tí môžu vytvárať konzistentnú zahraničnú politiku z očí voči k Európe. Ale táto idea neprežila prvých 15 mesiacov Trumpovej administratívy prezidenti pred Trumpom eh, tých viacej zaujímala zahraničná politika a teraz môžeme očakávať oveľa viacej nekonzistentnosti a oveľa viacej problémov a zlosti. A teraz je tu otázka spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a bez ko- no, Trumpová administratíva si vôbec nerobí starosť o to, že už Američania v 90. rokoch, keď boli nejaké obranné plány, tak sa o EÚ hovorilo ako o strategickom konkurentovi USA. Oveľa viacej e, obáv strategických sa objavilo v rámci PESCO v obchode Oveľa viacej sa to týka obchodu než stratégie. Ďalšie. Zameranie na rokovania skôr než ako na stratégiu. EÚ by mala naozaj vážne brať Trumpovo veľmi konzistentné zameranie na rokovania a dohody Dohody sa vždy týkajú vlastných záujmov a nie nejakého strategického partnerstva. Ide tu predovšetkým o zisk, nie o nejaké hodnoty. Ide predovšetkým o súčasnosť a nie o nejaké nostalgické spomienky na minulosť. spoločné dohody, spoločná história a tak ďalej. Áno, on to všetko považuje ako za slabú stránku v rokovaní. Európsky lídry venujú príliš veľa pozornosti tomu, ako čo Trump publikuje, čo hovorí a je v mass médiách veľmi kontrolovaný, ale v pria- k upriamej konfrontácii nikdy nedojde. Preto by bolo lepšie, prijať ten Trumpov prístup, ktorý je taký transakčný a brať ho ako takého, aký je. A môžete to brať tak, že sa samozrejme pohrozí proti sankciami, ale na to sa vyžaduje jednota a je zložité, aby EÚ bola jednotná práve konkrétne v rokovaní z USA. Len pripomínam, že jediná vec, ktorá vo Washingtone môže byť rešpektovaná v týchto dňoch. Teda treba myslieť geopoliticky. Európa nesmie zabudnúť na posilnenie a spojenie sa s ďalšími silami proti Trumpovým politikám. Treba sa spojiť s takými, ktorých Trump za sílu považuje Rusko, Čína alebo India tu nejde o opozíciu alebo protiváhu USA, ale ide o vyváženie tej excentricity Trumpovej administratívy a jeho samého. EU si myslí, že USA by mali byť našim najbližším geopolitickým spojencom, ale sú tu také veľké veci ako klimatická zmluva, slovná ocela, hliník a tak ďalej a tak ďalej. A len toto môže priniesť prediktabilitu do vzťahov USA-EU. E Ďakujem, pán Šapiro, hovorí pani predsedajúcu za vašu analýzu. Mal tu byť čtvrtý rečník, pán Bart, Bart Kermans, ktorý sa ale práve ospravedlnil nebude prítomný zo zdravotných dôvodov. My mu želáme čo najskoršie uzdravenie. A teraz dám slovo predsedovi výboru DV, pánovi Lange, na dve minútky. Nech sa páči nejaké úvodné poznámky. Ďakujem pani spolupredsedajúca. Mám tri otázky na našich hostí. A samozrejme, že sa týkajú obchodu. Je jasné, že USA je najväčším obchodným partnerom EÚ tak v dovoze ako vo vývoze. A to je založené na rozhodnutiach VTO v roku 1995. Tam bola celá sada takýchto rozhodnutí a je to jeden z dôvodov tak úspešnej obchodnej výmeny. A ako už povedal pán Gardner, vlastne USA podkopáva rozhodnutia VTO, napríklad v prípade ocele, to je legislatíva ešte z roku 62, a on argumentuje národnou bezpečnosťou a v prípade Číny je to obchodný akt 301 zo 74. roku. Oba tieto právne akty vznikli dokonca pred VTO a EÚ v 96. vznesla námetku proti 300 jednotke a bolo všetkým jasné, ešte aj v USA, že táto legislatíva nie je v súlade s pravidlami VTO. Takže tu máme skutočný problém, ktorému zbytok sveta čelí ak sa chceme riadiť nejakými spoločnými pravidlami v obchode. Aké sú tu vyhliadky na spoluprácu? Eventuálne reformovať VTO tak, aby sa USA vrátili k tomuto obchodnému systému. A tam je ale konkrétny problém, že USA sa zatiaľ snaží hádzať polená pod nohy nomináciou sudcov apelačného súdu. Takže tie odvolania možno v budúcnosti ani nebudú riadne fungovať. A možno by sme mali nejak, hľadať nejakú podobu spolupráce, aby sme zachránili celosvetovú podobu obchodu. Druhá otázka. Prečo je pre Bielý dom je dôležité niečím, čo je výmena tovaru, ale my predsa obchodujeme aj so službami a USA je ten partner, ktorý získava najviac práve e, e, vďaka zmluve TRIPS. Zarábajú miliardy na licenciách, na patentoch. Ide im tam 30 miliard len z Číny. Prečo sa teda USA sústreďuje len na tovar, na obchodnú výmenu tovaru. A prečo tí, ktorí v USA rozhodujú, sú neochotní, aby sa pozreli na obchod všeobecne, vo všetkých odvetviach? A ďalší bod, pán Garner to veľmi jasne povedal, že nestojí za to vstupovať do toho, že by sa podpisovali nejaké zmluvy či dohody pod tlakom alebo na základe vydierania. Ja s tým absolútne súhlasím, ale napriek tomu by sme sa mali zamyslieť nad rôznymi spôsobmi, ktoré by sa nám mohli hodiť pri rokovaní do budúcnosti, aké by to mohli byť e, prístupy do budúcnosti. Napríklad možnosť e, vstúpiť do dohody o trhových prebytkoch, aby to bolo vyvážené. Nemôžeme predsa na jednej strane operovať tarifami a na druhej strane nedávať prístup na trh. Teda možno zmluva o prístupe na trh a možno nejaký spoločný prístup k rokovaniu o prístupe na trh. List here with speakers. So, uh, there is a list of 10 speakers. Mám tu ešte desiatich rečníkov na zozname a tým pádom máme uzavretý zoznam rečníkov. Každý rečník má 1,5 minúty k dispozícii. Začneme pánom Petrlem. Cítim sa privilegovaný. Ah. So, uh, first of all, uh, I would like to thank to all the speakers. Uh... Rád by som sa poďakoval všetkým rečníkom za veľmi jasné a príjemné slova. Rád by som povedal, že z genetického hľadiska patríme viac menej do tej istej rodiny, ale genetika nie je taká dôležitá. Ako politici sme boli zvyknutí na určitú adaptabilnosť, ktorá je dôležitým prvkom pre stabilitu. A nemám zámer pokračovať takýmito teoretickými stanoviskami. Ponajprv si myslím, že táto debata je debata o nás samotných. Pán maršal už nasmeroval túto debatu týmto smerom. A rád by som poukázal na pozitívnu stránku tejto situácie, čiže toľko z tohto pohľadu. Nemám rád slogany o viac Európe, viac Európy, ale určite by sme mali byť prepojenejší v Európe, mali by sme sa viac venovať našim spoločným myš- myšlienkam. Pán Gardener povedal, že by sme mali prežiť. Určite prežijeme, som si istý, ale otázka je za akú cenu. Vyvstávajú mnohé otázky spojené práve s touto témou a ja si myslím, že pán Maršal už spomenul Západný Balkán. Viete, že v Sofii už prebieha k tejto téme summit a nedávno sa odohrala konferencia vo Washingtone na vysokej úrovni. Účastníci hovorili o tom, že buď budeme z USA spolupracovať, alebo si budeme konkurovať. A veľmi citlivo by sme túto otázku mali zvážiť v európskom regióne, Neviem, kto povedal France la première a pochopil som to tak, že pán e, Trump hovorí America first, Amerika na prvom mieste. Nemám um, problém so spomínaním tej veľkosti, ale čo to znamená byť veľký v tom, aby sme spoločne spolupracovali, aby sme boli pospolu? Dúfam, že prehlbíme dialog aj na parlamentnej úrovni, transatlantický dialog a zohráme, respektíve budeme hrať e, na tú mekú európsku stránku silnejším spôsobom. Ďalšia rečníčka. Pán Gardener, som rada, že ste sem opäť prišli. Vy ste nespomenuli um, slona v porceláne a to je prepojenie s Ruskom. Nemyslím si, že by to bolo problémom len v USA. Túto otázku kladiem aj pánu profesorovi Fona Marshallovi. Nie je to v podstate problémom aj v EÚ, aby ste vysvetlili ten problém líderstva? Alebo nedostatok politickej vôle a zámeru vyvinúť aktivitu, pretože vidíme tu určité implikácie Mnohé to vysvetľuje. Taktiež to vysvetľuje aj našu neschopnosť niečo urobiť. Súhlasíte v tomto so mnou? Thank you, Mrs. Gomez. Mr. Tanok, you Ďakujem. Teraz pán Tenok. Ďakujem veľmi pekne. Tiež som chcel povedať, že nám chýbala prítomnosť pána veľvyslanca Gardenera a myslím, že jeho dnešné slova, dobre načasované, boli veľmi milé. Ja myslím, že je veľmi dobrým nasledovníkom v tej funkcii, do ktorej bol zvolený. A naozaj ma prekvapila politika, respektíve um, nedostatok politík Trumpovej vlády. Ďakujem, že ste sem prišli. Je to veľmi dobrý tréning v tom, aby sme porozumeli rôznym typom osobností z dohovoru Parížského o klimatických zmenách a z prerušenia rokovaní o, o TTP mm, vidíme, že čo sa týka globálneho riadenia, tak tu máme veľa príkladov toho, ako silní muži os, e, navzájom môžu diskutovať. Severná Korea. Myslím si, že toto boli zlé signály z môjho pohľadu vyslané. Ja si myslím, že by sme nemali byť príliš prekvapení. Nedávno som sa zapojil v parlamente do jednej debaty, kde jeden z politikov z UKIPu viedol zaujímavú debatu a odznela myšlienka na zničenie multilateralizmu. Globálne riadenie, globálne prepojenie, globálne toky ľudí, globálne globálne obchodovanie. Z takéhoto pohľadu všetko treba vrátiť do, pôvodné, do pôvodných kolejí. Možno pre moju krajinu by to znamenalo návrat až do roku 1850 a zabezpečenie absolútnej suverenity krajín. Asi po, po, populisti um, rozumejú iba určitým elementom Ďakujem veľmi pekne, veľmi si cením túto možnosť eh, výmeny názorov o transatlantických vzťahoch. Moje transatlantické srdce skutočne krváca a ja si naozaj robím obavy o tom, že veľmi skoro nastane všeobecná zmena v transatlantických vzťahoch Generácia baby eh, boomu je silno spojená práve s transatlantickými vzťahmi. Neviem, či by niekto z rečníkov mal čas sa venovať tejto téme. My sme vystavení neustálým šokom. Rada by som sa spýtala rada, či za, z americkej strany to vyzerá tak, že, um, polit, že Európania v rámci EÚ sú, euro, sú Eh, realisticky vo svojich hodnoteniach, alebo či vidia len tú lepšiu stránku veci. A či je to eh, taktika a, eh, rozdeliť štáty na dve skupiny, ktoré voči sebe bojujú. A čo sa týka vzťahov s Ruskom, tiež ma zaujíma pohľad na túto tému. A možno na záver domáca debata o clách, tarifoch, o Číne v USA. A ako sa staviate vy k týmto veri, veľmi, ne, veľmi nezvyklým obchodným politikám? Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem všetkým, ktorí E, nám adresovali tak príjemné slova. Mám jeden nápad, chcem to s vami zdieľať. Rád by som vedel, či niekto môže spolupracovať v tomto so mnou. Hovorili sme o stabilite vo svete, ktorá je momentálne ohrozená. A ja som presvedčený o tom, že jediný spôsob, ako výjsť z tejto situácie, je uniknúť Aha. E, odkloniť sa od práva veta, ktoré, e, ktoré majú členovia e, Bezpečnostnej rady. Ja si myslím, že toto právo veta je len prekážkou v tom, aby sa, sme, aby sa ochraňovala akákoľvek krajina, ktorá sa, dost, ktorá sa ocitne pod útokom. Čiže je tam potom možnosť povedať áno alebo nie. Len Európska únia to môže nadniesť na rokovaní. Viem, že sú tu e, krajiny, ktoré sú stálym členom tejto najvyššej rady. Ak pán Macron si toto myslí, tak môže skutočne otriasť svetom. Zaujíma ma, či by niekto mohol nad týmto popremýšľať, či by sme to mohli naozaj nadniesť e, v, vo, v verejnosti. Ďakujem. Ďakujem, pani Bielde. E, merci, monsieur. Ďakujem, pani predsedníčka. Vážení páni, tieto sankcie proti v, I- proti Iránu, myslím si, že to by bolo skutočne zničujúce pre koncern PSA. Tieto um, sankcie sú brutálne. Joe Biden v januári uznal, že Európa podľahla americkému tlaku a Američania zvíťazili. Európa a Rusko dosiahli to, že sú tretím hospodárskym partnerom Iránu, musíme sa pozrieť na to, že práve obchodovanie s tovarmi je veľmi čulé a je veľká škoda, ak európske podniky dostávajú priame sankcie. A najmä mali výrobcovia vo Francúzsku, napríklad výrobcovia syra, majú veľký úspech aj v Rusku avšak budú trpieť pod tlakom sankcií. Ako vidíte um, situáciu v budúcnosti v tomto smere? Pán Castaldo? Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem rečníkom za zaujímavé pripomienky a ja osobne som presvedčený o tom, že môžem zdieľať dve pripomienky. Poprvé, že by sme nemali, nesmieme podceňovať Trumpa a skutočnosť, že nemôžeme vychádzať z toho, že um, sa príliš uh, neupriamuje na kontinuitu čo sa týka e, druhého mandátu. A máme dočinenia s osobnosťou, ktorá reaguje len na jednostranné reakcie. Ja som tomu rozumel tak potom, ako ste nás informovali o verejnej mienke v USA, že to nie je vnímané až tak negatívne, ako to vnímame my na druhej strane Atlantiku. Samozrejme, že aj USA majú aj iných ďalších partnerov vo svete. Moja otázka. Za každým problémom sa môže skrývať aj šanca. Napríklad bolo by príliš dramatické, ak by sme sa teraz pozerali ako na katastrofu to, že USA vystúpili z dílu s Iránom, ale pre nás by to mohla byť nová šanca. Mali by sme sa naozaj vynasnažiť dodržať slovo a presadiť strategickú agendu, geopolitickú agendu, ktorá je autonómna, respektíve e, nebude autonómna, ak nebudeme zajedno s našimi priateľmi vo Washingtone. sekundárne sankcie e, zo strany USA by sa tu mohli objaviť, ak by sme my e, im oplácali rovnakou mincov. Ako by sa to potom vyvíjalo podľa vášho názoru? Malo by to tvrdé konzekvencie, alebo ak by sme naozaj nechali prevladnúť rozum alebo ak by sa do toho zapojila obchodná sféra USA, ktorá by povedala, toto si nemôžeme dovoliť a mohli by sme veľa stratiť. Čo si myslíte, do akej, kam až je Trump schopný zájsť? Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Poprvé by som, pán Pabrix, by som rád povedal, že môžeme kritizovať Trumpa, Nemôžeme však e, zmeniť prezidenta USA a nemôžeme zmeniť to, aký je. A to je tá trpká realita. Vidiac to z tejto perspektívy, Spojené štáty sú a zostanú najväčším strategickým partnerom Európy a s ohľadom na túto skutočnosť by som najskôr položil otázku, čo môžeme urobiť, a robí mi vrázky na čele to, čo povedal pán Šapiro, že môžeme proti Trumpovi a USA použiť určitú technickú spoluprácu s takými krajinami, ako sú Čína alebo Rusko. Možno som tomu zle rozumel, ale toto je presne to, čo by sa páčilo čínskym lídrom alebo čo navrhujú určití ľudia. Áno, nemôžeme to urobiť niekedy e, sú ľudia sentimentálni a chcú sa uberať týmto smerom, pretože s Trumpom alebo bez neho Američania sú strategickým partnerom Európy. Ja by som rád pripomenul to, čo tu povedali iní speakery Nemecko sa už nemôže schovávať e, za svoju históriu a musí zaplatiť za svoju obranu. A musíme tu mať e, silnejšie líderstvo. A e, popri alebo okrem Macronovi potrebujeme túto líderstvo. Iba takto môžeme prežiť v tejto situácii, ktorá sa mimoriadne mení. A ľudia ako Trump, bohužiaľ, ale taktiež Putin a Čína chcú zmeniť jestvojúci poriadok, pretože cítia to práve krídlo. Možno by sme stále mohli využiť možnosť eh, rokovaní na oboch stranách. Možno Trump by bol rád, ak by sa o tomto rokovalo, ale eh, s európskym líderstvom eh, s otázkou bezpečnosti nemôžeme to už ďalej odkladať. Ďakujem. Pán Panceri je ďalší. Máme ešte šiestich ďalších speakerov. Keby ste sa, prosím, prihlásili ešte, ak máte záujem a dodržali rečnícky čas. Ďakujem, pani predsedníčka. Pán von Maršal. Rozumiem, Rozumiem veľmi dobre vašej intelektuálnej provokácii, ale musím priznať, že um, nemilosrdný realizmus by viedol k tomu, že Európa by uh, sklzla do podriadenej úlohy. Ja si myslím, že, toto, že je faktom, že Washington z EÚ dosiahol najhlbší bod spolahlivosti, ak náš najväčší partner hrozí že budú postihnuté európske firmy v súvislosti s Iránom. Teraz moja politická otázka pre všetkých v európskej politike je to tak, že diskusia o vzťahoch z USA je charakteristická následovnou dialektikou priatelia a, nepri- a nepriatelia v zátvorke. Myslíte si, že nová politická fáza, ktorú naštartovala vláda Donalda Trumpa môže v tomto pokračovať? A nemyslíte si, že by tak všetci boli prinútení v Európe, aj tí, ktorí cítia určitú nostalgiu uh, voči USA, aby um, popremýšľali opäť nad charakterom transatlantických vzťahov? Ďalší rečník, pán Milan Mon. Pánu Gardnerovi by som rád poďakoval, rád by som pozdravil našich rečníkov. My sme už spolupracovali na stanoviskách a správach spolu s transatlantickým partnerstvom. Hovorili ste o natural partners, prirodzených partneroch. Myslím si, že toto je strategický partner EÚ, tak ako tomu bolo aj v minulosti. A teraz tu počujeme rôzne pozície týkajúce sa aj klimatických zmien alebo vystúpenie z obchodu s Iránom. Myslím si, že sa treba pozrieť na to, že možno tu chýbajú hodnoty alebo význam Washingtonu sa uh, disbalansuje. Toto mi robí vrázky na čele. Populizmus v EU stúpa. Práve s blížiacim sa rokom 2019 musíme byť opatrní um, s približujúcim sa e, dátumom e, tohto e, roku 2019 sa začne Európsky parlament fragmentovať. Musíme sa pozrieť na to, aká je budúcnosť, ako bude vyzerať budúcnosť Trumpovej administratívy. Na jeseň sú pred, e, nás čakajú ďalšie voľby a je dosť možné, že budeme musieť s Trumpom spolupracovať aj ďalšie roky. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Ponajprv by som sa rád poďakoval rečníkom za, za prezentácie. Dvojstupňové riešenie, ktoré ste ponúkli, ja si myslím, že už nie je aktuálne s ohľadom na presun americkej ambasády v Izraeli do Jeruzálemu. Sankcie voči európskym firmám Iráne. Ja by som rád vedel, či EÚ môže pokračovať vo svojej globálnej prezencii, ak to prevezme zodpovednosť za túto situáciu. A čo si naši panelisti myslia o udelení Nobelovej ceny za mier Donaldovi Trumpovi? Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Ďakujem veľmi pekne. Eh, slovo má pán Rubik. Mňa by zaujímalo, čo si myslí severokorejský diktátor, keď teraz túto e, zmluvu s Iránom jednoducho nebude rešpektovať. Čo nám pomôžu tieto rokovania, keď vieme, že základy nebudú tie, a tieto zmluvy nebudú dodržané a že to bude jednoducho eliminované. Už sa ukázalo veľmi rýchlo, že tam bol vojenský manéver, ako to vyzeralo, ale nie je tu žiadna seriózna snaha na, európske, na politickej a diplomatickej úrovni dopracovať sa k zhode, čo samozrejme pre e, armádu je veľkou výzvou. No a tá druhá oblasť, myslím si, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme sme sa pozreli aj na tú podnikateľskú stránku, aby sme tu sa zamerali na malé a stredné podniky, ktoré obchodovať chcú a preto aj pre VTO je dôležité venovať sa úrovni eh, e-commerce, ktorú musíme podporiť a musíme tieto záležitosti podporovať tak v Európe, ako aj v Amerike a na miesto týchto cieľ by sme mali znižovať tarify, pretože takto sa staneme konkurencieschopnejšími a bude to mať e, výhodu pre spotrebiteľov tak na jednej strane, ako aj na druhej strane Atlantiku. Nemôžeme teraz pozerať sa na to, že e, Trump zvyšuje dane a potom zvyšuje aj tieto colné dovozné tarify. E, takže áno, správna stratégia je pracovať formou cukru a biča. Mali by sme podporiť aj vedu a výskum, ktorí by mali tiež viacej spolupracovať. Ďakujem pekne, pán Rubik, pán Paňol, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani predsednička, vážené dámy a páni, naša diskusia je naozaj mimoriadne zaujímavá a to práve v dobe, kedy chaos dosiahol svojho vrcholu, tak sa zdá. Ja by som chcel obzvlášť zdôrazniť jednu vec. Myslím si, že nie je správne označovať pána Trumpa za e, blbca dediny, pretože to by bola taktická chyba a americká byrokracia sa pred 1,5 rokom dohodli na tomto a teraz toto podporujeme. Ja by som tiež chcel zareagovať na otázku Palestíny ako kolega Kán keď si vypočujeme vyslanca v Európskej únii a tiež predstaviteľka OSN Nikki Haley povedala, bola veľmi zdržanlivá. A tam eh, povedala, že keby sa eh, keby tam sa strieľalo ostrými nástrojmi a tisícké boli e, zabití. To, keby, keby sa teda strieľalo, e, tak byli zabití a toto musíme podporovať. My musíme, a toto Európska únia podporuje, toto nie je v poriadku, pretože a myslím, mám tu na mysli napríklad Irán, Izrael, a mám na mysli Saudskú Arábiu Mám na mysli Izrael tiež vzhľadom na palestinskú otázku a tá skutočná otázka je, aká je úloha týchto krajín vo vzťahu k americkej vláde a Trumpovi. Kto tu rozhoduje? Toto je otázka, ktorú si musíme položiť. A my, Európania, sme no, obzvlášť diverzifikovaný, keď ide o náš postoj voči USA. Dnes ráno som stretol e, šéf ktorý je e, veľmi známy v týchto medzinárodných krúhoch a my sme hovorili o palestínskej diplomácie, potrebujeme ďalšie partnerstva, potrebujeme rozšírenie e, tohto kvartetu do Indonézie, Indie, Číny a tak ďalej. Čo sa to myslíte? Pán Kalan, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel vyjadriť e, moju spokojnosť s tým, že môj priateľ, vyslanec Gardner je tu dnes medzi nám a tiež by som chcel poblahoželať Kimovi k jeho narodeninám. But I ale veľmi sa mi páčilo, čo povedal kolega Peterle práve. My geneticky e, sme spolu, aj transatlanticky. A nie len geneticky, ale myslím si, že aj máme spoločnú chémiu politickú a Chcem pripomenúť, že máme síce technické eh, rozdiely, ale strategické dôvody sú dôležité a nemáme žiadnu alternatívu k tejto situácii, takže sa nenechajme zmiesť tým, eh, čo robí Trump, ako sa správa a keď myslím na to, že by sme mali vyvíjať nátlak na súčasnú americkú vládu vyvíjaním nových e, prepojení s Čínou a Ruskom, to by bolo len zavádzajúce a nezodpovedné. Úplne nebezpečné. E, pred dvoma dňami Eh, povedal Jens Stottenberg, že eh, eh, musíme sa angažovať v NATO nielen slovne, ale aj skutkami, pretože oni poskytujú viacej zdrojov vybavenia, vojenského vybavenia, viacej vojenských zdrojov, takže tento fakt si určite vážime. Ďakujem veľmi pekne, Kalan. Pani Rodríguez Piniero. Muchísimas gracias, presidenta. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujem pánovi Gardnerovi a vítam ho znovu medzi nami. Je to veľmi zaujímavá rozprava a teším sa, že sme ju zorganizovali. To, čo sa za posledné roky naozaj najhoršie, čo sa svetu stalo, to sa volá Trump a my na to potrebujeme stratégiu, pretože splnil všetky predvolebné sluby, stiahnutie z TTIP, nafta, ambasáda v Palestíne. Prekvapil nás, ale oznámil to stiahnutie z iránskej dohody. A ja vám kladem otázku, nemyslíte si, že má predsa len nejakú stratégiu a nezdá sa, že jeho spojencami sú Izraela, Saudská Arábia proti Iránu a tak ďalej. Čo je najvážnejšie je, že sa postavil medzinárodnému právu. Nepovedal to otvorenie, ale robí to. A postavil sa aj multilaterálnemu prístupu a hlavne tomu, ako robiť politiku cez rokovania a dialog, pretože mám pocit, a ja by som poznala rada váš názor, či vlastne on nechce nejakú nestabilitu, či mu o to nejde či tam nie je nejaký interný záujem. Aké sú očakávania v novembri vo voľbách? Ak to bude v poriadku a jeho situácia sa ešte posilní, tak bude pokračovať v tejto silovej politike alebo v tomto napätí, pretože zdá sa, že jemu to vyhovuje. A otázka je, americkému národu to takto vyhovuje, tie, tú výzvu a ten tlak, ktorý on vyvoláva na medzinárodnej pôde. Thank you, Mr. Salafranca. Ďakujem pekne, pán Salafranca, nech sa páči. Ďakujem. Zažívame časy veľkej ekonomickej závislosti a zároveň veľkej politickej fragmentácie. A otázka je, aká bude budúcnosť. No, ťažko môžeme použiť nejakú kryštálovú guľu a predpovedať niečo, čo sa stane do roku 2050 napríklad. Predstavujeme 6 celosvetovej populácie obe Ameriky, čo sa chápalo ako minulý západ je to asi 20 a tento demografický pokles znamená aj ekonomický. Videli sme čínsky náraz, je to už druhé svetové hospodárstvo. Je to hlavný ekonomický partner mnohých krajín a veľké politické dôsledky aj na celosvetové riadenie. Vznikajú nové mocnosti, ktoré nezdielajú naše hodnoty v riešení konfliktov. A otázka je jednoduchá. Už sú vzdialené časy EÚ z roku 1970, e, keď sme predstavovali isté percento svetovej obyvateľstva, keď sme dokonca kontrolovali celosvetové HDP viacej ako USA. Ale keď Trumpová administratíva bude takto pokračovať v tejto línii a bude pokračovať v tejto politike bude môcť Západ vplývať na osud sveta, ako to bolo doteraz, alebo to znamená vôbec politické, ekonomické, sociálne a strategické zmeny e, v riadení sveta, tak ako sme to nezaznamenali od druhej svetovej vojny. Add... Ďakujem veľmi pekne, takže ak by som mohla, tiež by som niečo doplnila. Počas kampane som povedala, že to je len kampaň, ale teraz je jasné, že prezident Trump e, implementuje svoju politiku, ale aj tak e, Musíme naďalej udržiavať naše partnerské vzťahy z USA, to je pravdou. A počas tejto diskusie mne jasne vyplynulo, že musíme o tomto diskutovať viac, pretože každý sa chce k tomu vyjadriť. Avšak žiaľ, už nemáme dostatok času. Je tu veľmi veľa otázok a nemôžeme zodpovedať na všetky dopodrobná dnes, ale dovolte mi teda aby som ešte predtým, než pánu Brokovi udelím slovo, ktorý je spravodajcom, máme čas do 4. hodiny, takže by som dala dve minútky. No ale potom to bude 15, 4, potom to bude 15. Dobre, 4 minúty každému z vás a začali by sme pánom Gardnerom, No a potom nakoniec vypočujeme nášho kolegu Elmara Broka. E, už e, ja neviem, čo som vykonal, že musím tráviť svo, svoje narodeniny s vami. Dobre, pošli, pozvite ma aj na rok. E, takže, Eh, musíme sa pozrieť na niekoľké záležitosti. Bola tu Nobelová cena mieru. Mieru. To sa nevolá Nobelová cena vojny alebo destabilizácie. Je to Nobelová cena mieru a viacerí rečníci sa vyjadrili k našej spoločnej práci. A teraz by som sa obrátil na môjho priateľa, ktorý povedal, že sú tu eh, rôzne nezhody, pokiaľ ide o týter ale toto je veľmi dôležité do budúcnosti a tiež tovary. Prečo by sme sa mali zameriavať na na tovary. No už ten základ, ten základ, e, e, samozrejme služby, služby, aj, aj tá, tá neviz, neviditeľná produkcia, tá ide rýchlejšie, ale on pracuje na svojom základe. Prečo, pre, prečo e, zvyšovať tarify? No áno, on pracuje so svojou základňou. A prečo zase klimatické zmeny? Prečo? Pretože mm, aj keď e, trikrát viacero týchto eh, zamest, eh, pracovných miest sa to týkajú tejto zmeny. Áno, ale teraz ten TTIP, TTIP to, to bude komplikované a mm, eh, dnes je oveľa komplikovanejšie venovať sa verejnému obstarávaniu. To je ešte komplikovanejšie ako v minulosti, takže ja nevidím, že táto dohoda o prístupe na trh, že to bude jednoduché VTO, bude nútiť túto vládu, aby predložila na stôl konkrétne presné návrhy, ale doteraz tomu tak nebolo. A tu sa hovorilo o tých E, o tých e, verejných orgánoch a VTO e, sa nepustilo do rokovaní s Čínou, ale musíme mať konkrétne návrhy, aby to fungovalo lepšie. Teraz len veľmi stručne. Ja si stále myslím, že je tu veľmi veľa problémov, na ktoré sa musíme zamerať spoločne. Spomeniem niektoré Ehm, e, sú to, no, do, sú to e, dotácie, musíme sa zamerať na, e, musíme povedať tejto vláde, že musíme si zdieľať tieto a tiež presadzovanie práva. Presadzovanie práva, to musí byť nekontroverzné, my musíme mať jasný dôkaz, jasný, jasný návrh zo strany komisie, ktorý by sa týkal elektronických dôkazov, čiže musí musia byť tieto dva legislatívne návrhy tak urobené, aby boli interoperabilné, aby sme bojovali proti závažným trestným činom a terorizmu. No ale teraz sa pozrime na tie pozitívne záležitosti, pretože mm, na čo, na čo reaguje politika orgánov v USA. E, máme tu médiá, tieto médiá sa eh, predávajú oveľa viac a mládež sa registruje, ktorí budú re, re, re, voliť v budúcich voľbách a naše súdnictvo je funkčné a toto je taký budíček a toto sú pozitívne veci, ktoré sledujeme, ale e, súhlasím aj s tými rečníkmi povedali, že sa musíme pozrieť na to z dlhodobého hľadiska. Ďakujem pán Gardner, pán Christopher Marshall. Ja by som začal všeobecnými pripomienkami. Ja stále tu vnímam určitú takú Ehm, záležitosť, že ľudia sa chcú stiažovať na Trumpa, chcú si z neho robiť srandu, ja to chápem, ale po štyroch rokoch nám to nepomôže. On, on si ide svojou cestou a my musíme e, s ním rokovať strategicky, musíme, musíme konať v našom záujme. Dobre, môžeme sa stiažovať a môžeme si z neho robiť srandu, ale musíme k tomu pristupovať vážne. A áno, protitlak, e, on rešpektuje tento protitlak. Áno, áno, pretože funguje na emočnej báze a e, pred e, rokom sa stretol s kancelárkou Merkelovou, ale teraz ju už rešpektuje viacej, lebo pretože to na ňo urobilo dojem. Ale mm, tento protitlak to nie je len samoučelné toto sa musí uplatňovať tak, aby sme niečo dosiahli. Áno, TTIP, TTIP odľahčená TTIP, no už neviem, či sa týmto dostaneme ďaleko. My samozrejme sa môžeme pokúsiť niečo im e, ponúknuť a zbaviť sa všetkých týchto tarifov a poplatkov. Áno, máme vyššie, my máme vyššie, musíme to uznať, ale to nebude postačujúce E, pretože pán Ross jasne povedal, že oni to zastavia, zastavia tieto beztarifné bariéry. Budú tam mať beztarifné bariéry e, a, a tam začína naša verejnosť, sa do toho zapája e, prístupy naše, ochrana spotrebiteľov, poľnohospodárstvo a tak ďalej. Takže je to veľmi komplikované a nemôžeme to dosiahnuť do 1. júna, to môžeme si povedať veľmi jasne. A tiež ste sa pýtali na predčasné voľby, no to je otvorené. Keď sa pozriete na hlasovanie, demokrati majú e, výhodu, je tam 6 a 7 percentuálnych bodov, ale keď sa pozriete na tie kreslá, koľko zistia, je to, to, je to tá istá úroveň, takže je to otvorená otázka, či môžu oni získať niečo a zase na tom je to ešte komplikovanejšie. Také dve, dva výstupy. Poprvé, e, výstup týchto volieb bude mať obrovské psychologické dopady. V tejto situácii, keď demokrati nebudú schopní e, vyhrať späť svoje miesta, tak to pre Trumpa bude uľahčená situácia a keď svoje miesto získajú späť, tak bude tam dvojročná politická blokáda, nič sa nedosiahne, pretože to bude tvrdý boj na nože medzi týmito dvoma tábormi. Kto má lepšie šance v roku 2020? E, Povedal, počul som aj takéto niečo, že Trump je to najhoršie, čo sa nám stalo za posledné roky. Bo mali sme tu aj horšie veci E, áno, ne, nepáči sa nám jeho prístup, ale Amerika je stále demokraciou, je to právny štát a je to stále nás najdôležitejší partner v obchode, politike. E, na čo si len pomyslíte, a, a Čína a Rusko to nie je alternatíva. E, tiež tu bola otázka, ktorá sa týkala tej generačnej zmeny. No a sú tu rôzne názory, áno, nové generácie, ktoré uh, nezažili vojnu a ktoré určitým spôsobom hľadajú toto partnerstvo, ktoré musíme mať, ale v konečnom dôsledku e, to vidíme aj vo východnej Európe. Mladí ľudia nie sú nejako nadchnutí e, módou z Indie alebo hudbou e, z Číny alebo kozmetikov zo Severnej Kórie. Oni sa na tým ani nezamýšľajú. Oni ešte stále žijú pod vplyvom americkej populárnej kultúry a to ide ruka v ruke niekedy aj s tými negatívnymi politickými uh, cíteniami. Piro, your final remarks? Ďakujem, pán Šapiro, záverečné vyjadrenie. Áno, to bola celá séria zaujímavých otázok. Nebudem môcť na všetky odpovedať a ja dúfam, že sa k tomu ešte neskôr budeme môcť vrátiť eh, pri inej príležitosti. Už viacerí poznamenali, že tu nejde o to, aby sme si z Trumpa robili srandu, ale potrebujeme samozrejme riešenie a odpovede na jeho otázky, ale môžeme si s neho síce tu vtipkovať, ale to nevylučuje aj tú druhú možnosť. A otázka je, mm, niektorí spomenuli, že USA je najdôležitejší partner, ktorého Európa má a že na to nie je žiadna alternatíva a že zo svojej podstaty chceme zachovať liberálny poriadok a transatlantické vzťahy v tejto turbulentnej dobe aj dobe Trumpa. Áno, je to pravda, je to náš cieľ, ale otázka, ako to urobiť. Podľa mňa je dôležité sa zmieriť s tým, že Trumpovi je to jedno, je mu jedno, či liberálny poriadok a dal to veľmi jasne najavo a nezávisí, nezáleží mu ani na transatlantických vzťahoch, tak ako ho chápem, ich chápeme my a akú máme, aké máme tie spoločné hodnoty a záujmy. Ak to chcete zachovať 4, 8 alebo 12 rokov za Trumpa, tak sa musíte zamyslieť nad tým, ako ho ako na ňo dostatočne zatlačiť a ako ho prinútiť k tomu, aby si uvedomil, že pre USA je dôležité byť vo vnútri toho liberálneho poriadku a transatlantických vzťahov a na to bude potrebné nájsť iné miesta, kde zatlačiť. Ak len poviete, že sú poistky a záruky a že počkáme, no a že ono to prejde a prestane tak Trump vlastne tie transatlantické vzťahy, na ktorých stojíme, zničí. Je to veľmi ťažká voľba a je tu veľmi tiež e, taká tenká, krehká hranica Čína, Rusko, India nie sú náhradou za USA. Majú dosť svojich problémov s liberálnym poriadkom a s európskymi hodnotami. A konkrétne otázky, konkrétne taktické otázky. To nám môže pomôcť a tiež nám mimochodom môže pomôcť primeť USA, aby sa sústredili na to, na čo je z dlhodobého hľadiska potrebné sa zdvo, e, sústrediť. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem pánovi Šapirovi. A teraz dostane slovo pán Brok. On je spravodajcom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Jeremy, srdečne ti blahoželám k narodeninám. myslím, že si sa presunul týmto pádom do inej vekovej skupiny. Ďakujem za to, že ste tu prezentovali také impulzy, o ktorých má význam popremýšľať. Respektíve, že takto môžeme, môžeme si položiť otázky o tom, či nie je potrebné spochybniť to, čo sme prezentovali v prvej správe. Ja nedokážem tak rýchlo prepisovať to, čo sa objavilo v minulosti, pretože sa veci veľmi rýchlo menia. Písanie správ v Európskom parlamente a následné prekladanie do úradných jazykov spôsobuje, že niekedy pokrivkávame za aktuálnym vývojom. Musíme sa pozrieť na to, že Trumpová politika nie je len hnevelivá alebo roznecujúca hnev v niektorých bodoch, otázka Iránu, či to je politicky múdre, položme si túto otázku, alebo nie. Je to otázka súvisiaca s obchodom, že multilaterálny obchod a jeho pravidlá nie sú dodržiavané. Toto je to rozhodujúce. Ak si pozrieme príhovor z Davosu, ktorý v prvej um, zaslepenosti bol oslavovaný európskymi firmami, pretože prezident povedal, chceme, chceme mať férový obchod a ja určím, čo to znamená férový obchod. A ten, kto ma v tom podporí, je môjim priateľom. Nie je to tak, ako v rámci VTO, kde je plno pravidiel. Jeho stanovovanie multilaterálneho obchodu a pravidiel a stavanie sa do pozície, že jedna krajina bude arbitrom v tom, ako to má vyzerať. To je tá základná myšlienka, ktorá sa za tým skrýva so všetkými neistotami. A teraz znie otázka, kto na to pristúpi. Niekto by povedal, musíme dať jasne najavo, že sa chceme brániť, ale až kam sa môžeme brániť? Nemecké obchodné zväzy vyhlásili, keď Merkelová a Macron rokovali o tejto téme vo Washingtone, tak nemecké zväzy povedali, preboha živého, len nedajte najavo, že budeme niečo proti tomu robiť. neuznáva americký prezident e, všeobecné pravidlá, nie je jediný, kto tak robil už aj v minulosti, ale navyše príjma aj extrateritoriálne opatrenia. Napríklad, ak si pozrieme stanovisko Senátu k Nord Streamu 2, chcem, aby sme sa tomu venovali. Nie však na základe extrateritoriálnych opatrení USA. Nevyvíja sa takto um, medzinárodná politika bilaterálna s partnermi, ale partnerom sa diktuje, čo majú robiť a ako to má vyzerať. Ak si pozriem amerického veľvyslanca v Berlíne, eh, hodinu potom, ako odovzdával poverovacie listiny, napísal na Twitteri, že nemecké firmy musia okamžite opustiť Irán to bolo správanie eh, a formulácia ako eh, počas cisárstva. Toto nás znervozňuje. A teraz nie otázka, ako potom naložíme s partnerstvom. Mnohí kolegovia a kolegyne nám po, mi povedali, je to náš najdôležitejší partner, kolektívna bezpečnosť nie, nie je možná bez spolupráce v NATO. Ale má dôveru taký partner, ktorého in, ďalší partnery nevedia, ako sa bude zajtra správať? ak sme si istí, že to, čo sa uvádza v článku 5 zmluvy o NATO, bude vždy platiť, a ak to nevieme, tak to potom vedie k neistote. Ešte za Obamu došlo k pohybu vojsk e, na Ukrajinu a do Polska. S delegáciou AFETu sme boli v Ázii. A ak si pozrieme obavy Japoncov, ktorí majú strach, to nám povedali veľmi jasne, my sme sa stretli s najvyššími predstaviteľmi, že tam bude di- DLC s Trumpom, kedy sa klasický partner necíti bezpečný, TPP sa vypovedá, toto spôsobuje nielen obchodné vákum, ale aj politicko-bezpečnostné vákum, pretože TPP bolo zamýšľané aj ako teritoriálna ochrana signujúcich strán voči Číne také krajiny ako Indonézia, Filipíny a ešte ďalšie krajiny vravia, nemali by sme sa predsa len dohodnúť s Číňanmi, pretože ochrana zo strany Ameriky nie je istá. Americký E, minister zahraničných vecí povedal, koľko musíme zaplatiť na to, aby sme tú ochranu dostali. A toto dramatickým spôsobom potom mení bezpečnostnú architektúru. Amerika sa tým pádom vzdáva svojej pozície e, rozhodujúceho e, bezpečnostného architekta tejto štruktúry. Ide tam aj o obchodno-politické témy. Ak my, Európania, teraz zrazu e, budeme vyskakovať na všetky strany a začneme rýchlo rokovať s Japoncami alebo s inými krajinami, ale bude tam chýbať ten voj, e, tá, e, ten, m, mm, m, mm, tá vojenská téma, tá obrana téma, tak to nebude úplné. Momentálne to vyzerá takto. Od paktu s Američanmi sa chceme presunúť k inému paktu. Ja si myslím, že v tejto dimenzii a s tými obavami, ktoré tam sú prítomné, to ešte nie je všeobecne pochopené. Nedávno niekto povedal, Američania sa vzdali akéhokoľvek strategického myslenia administratíva sa vzdala strategického myslenia? určitých bodov sa vzdali kvôli určitým voličským krúhom. Vzdávajú sa tejto stratégie, čo je pre nás katastrofa. Rusi majú stratégiu, ale nemajú prostriedky na to, aby ju zrealizovali. Európania majú prostriedky, ale nemajú stratégiu, len Číňania majú aj stratégiu, aj prostriedky. A ak teraz sa Západ rozpadne a nebude existovať spoločná západoeurópska západná stratégia, TPP eh, nebude mať prostriedky na odburávanie colných taríf, tak sa nám nepodarí v transatlantickom partnerstve vybudovať ani spoločnú ekonomicko-politickú e, dimenziu. A TTP Light by nás mohol vyťahnuť z hlbokej krízy? Ak áno, tak by sme to mali urobiť. Teraz trošku rozvolním túto situáciu platí veta, že sme partnermi v dobrých aj v zlých časoch. Musí nám byť jasné, aké slabé stránky Američania majú, ale to by malo platiť aj vice versa. Američania majú voči e, Japoncom, Rusom a ešte ďalším krajinám e, obrovský dlh musíme naďalej spolupracovať, pretože spoločne musíme odstrániť svoje slabiny. Spoločne sme naďalej najsilnejší na svete, aj ekonomicky, aj politicky. Avšak toto znamená zároveň, že Európania sa musia konečne zobudiť. Nemám na mysli tie 2%. 2% na armádu do roku 2020 Nechcem vás prerušovať, hovorí pani predsedníčka, ale máme ešte ďalší bod na programe. Môžem dokončiť? Ďalším bodom je vaša správa. Mohla by som... Tak ja to dokončím. Dobre, ďakujem. Musíme sa pozrieť na to, že musíme teraz zaujať silnejšiu pozíciu, nie týmito dva, dvoma percentami. Nie tým, že v obrane vytvoríme nesprávne štruktúry, to by bolo vyhadzovanie peňazí von oknom. Štruktúry by sme mali zmeniť. Do starých národných štruktúr by sme mali vniesť nové impulzy ak nezdvihneme zadok, tak nebudeme pre nikoho zaujímaví ani voči Američanom nebudeme mať dostatočnú mieru dôveryhodnosti. Nebudeme, ak nebudeme e, financovať e, znovu obnovu Sýrie, tak sa nedostaneme k dôležitým rokovacím stolom. základným východiskom toho na to, aby Európa pochopila túto situáciu, aby bola silnejšia a len silný môže byť partnerom USA a len takto sa dá znovu obnoviť partnerstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Brok. Teraz by som rada uzavrela túto časť rozpravy. Ďakujem hosťom. Bolo to veľmi zaujímavá analýza. A ako som už povedala, dôležité bude, aby sme e, v tomto pokračovali, pretože keď si veci vysvetľujeme, objasňujeme, o čo v týchto vzťahoch ide a na to Európe záleží a nám rozhodne. Ďakujem všetkým, pán von Maršálovi, Šapirovi, Gardnerovi a dúfajme, že sa čo skoro uvidíme. We will continue immediately. A hneď budeme pokračovať. Ďalší bod, pán Brok. To je vaša správa. Stav vzťahov z USA.